We'll just hold it present for a moment. Yeah. Připomínka k jednání, prosím. Faktická poznámka, nech sa páči. Mikro, mikro. Bože, Račnička hovorila bez mikrofónu, takže už sme hovorili o tom, že väčšina poslancov chce o tom hovoriť, Ešte jednou sa k tomu Takže ešte raz sa k tomu vraciam. My sme túto žiadosť a viete, že na plenárnom zasadnutí túto pripomienku vznesol pán Salafranka. Hovorili sme o tom správnym oddelením. No a podľa článku 140 odsek 2 z toho vyplýva návrh na odsúhlasenie tejto debaty v menovitom hlasovaní. Takže môžete sa k tomu v menovitom hlasovaní vyjadriť. A keď odsúhlasíte diskusiu, diskusia bude pokračovať. Ak nie, tak, tak tento postup bude prijatý bez rozpravy. Takže ešte raz sa otváram hlasovanie k tomuto bodu. Áno, prerušuj hlasovanie. Prerušujem hlasovanie, faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán predseda, za možnosť E, vystúpiť. A samozrejme je to trochu zvláštne, keď e, prídeme na rozpravu, čakáme, že sa tá uskutoční a potom sa prekladá alebo ruší. No a zdá sa, že my nemáme tiež možnosť korektne tak, ako vy ste navrhli, pán predseda, hlasovať, pretože neviem, či tu každý má za sebou hlasovaciu kartičku. Ak už budeme hlasovať, tak by bolo férové, aby ste to predtým povedali že už eh, behom rozpravy sa uskutoční elektronické hlasovanie a nie, že nás postavíte už pred hotovú vec. Ak budeme hlasovať o návrhu, tak by sme, eh, tak by sme si mali dať tú námahu hlasovať s dvihnutím ruky a nie elektronicky. To by bolo férovejšie. Ďakujem pekne. Dovolte, abych vys- Nož, mm, eh, dovolte, aby som vysvetlil, že toto oznámenie ste skupiny dostali alebo toto oznámenie skupiny dostali včera večer, takže bolo možné sa na to pripraviť. Má ešte niekto predtým, než dám opäť hlasovať nejakú pripomienku, pretože by som bol veľmi nerád, aby vznikol dojem, že chcem nejakým spôsobom túto diskusiu ovplyvňovať. Je to všetko prediskutované s našou právnou, právnou službou. Nech sa páči, máte slovo. Predseda, máte pravdu, že chcete požiadať o hlasovanie, ale chcem upresniť, spôsob hlasovania, e, či hlasujeme za udržanie tej rozpravy, alebo to, čo povedal pán Preda, aby sa to zobralo z diskusie. Čiže za čo vlastne hlasovať? Čili... Nuž. Takže otázky boli zodpovedané. Ešte raz otváram hlasovanie. Yes to vote. The, the proposal, okay. proposal is not to have... No, ešte jed... Tak ešte raz to vysvetlím. Hlasovanie. Prepačte. Kto bude hlasovať za, znamená, že hlasuje, alebo že chce prijať Prosím vás, jedná se o NATO... Prosím vás, ide o tak vážne hlasovanie, že je treba trochu mierniť emócie. Ešte raz sa prečítam návrh, ktorý bol predložený právnym oddelení. V súlade s článkom 140 odstavec 2 rokovacieho poriadku navrhujem, aby prvý bod rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu Guantanamo a hľadovka väzňov bol prijatý bez rozpravy. Hlasujeme teda o tomto návrhu. Je to jasné? Dobre, môžeme hlasovať. Hlasovali ste všichni? Hlasovali všetci. Čím hlasovali? Hlasovanie je ukončené.